práca našej pozorovateľskej misie. Misie bude e, veľmi dôležitá e, východiskom pre našu ďalšiu prácu. Ďakujem za to a tiež ďakujem za túto rozpravu, ktorá, verím, nám poskytne dobré usmernenie v budúcej práci. Ďakujem e, pekne.